einen schönen guten nachmittag meine damen und herren! die sitzung ist wieder auf. dobré odpoludnie prajem dámy a páni. týmto otváram naše zasadnutie. Zapisnica eh, a jej text k dispozícii. Máte k tomu nejaké výhrady, prosím? Je tu výhrada? Aha, nerozumela som presne tomu vášmu gestu. Dobre, tým pádom zápisnica je schválená. Tým sa dostávame k prvému bodu dnešného popoludnejšieho.